ktorí, nie sú, ktorí sú nezávislí, vôbec nedostali slovo a nemohli sa vyjadriť ani v rámci voľnej rozpravy. Ďakujem za vašu pripomienku.